Chceme sa vám teda ešte raz poďakovať za to, čo ste spravili v tejto oblasti. Končíme túto rozpravu a teraz sa dostávame ďalej. Otázka na ústne zodpovedanie, eh, predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi. A teraz prvou eh, rečničkou je pani Anna Het. Dobrý večer a máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako my všetci vieme, obchodovanie s ľuďmi je jeden z najzávažnejších zločinov na tomto svete. Preto je veľmi smutné, že musíme takto neskoro večer diskutovať o takéto téme, okrem toho je to veľmi málo poslancov a nemáme tu žiadnych poslucháčov. 1805 to bol, to bol rok, kedy sa zrušilo otroctvo v Európe. Žiaľ, takmer 200, 200 rokov neskôr tu máme stovky tisíc ľudí, ktoré trpia a sú zotročované aj v Európe. Európsky parlament, ako aj iné európske inštitúcie, majú obrovskú zodpovednosť a musia bojovať proti dnešnému otroctvu, ktoré má rozličné formy. Tak napríklad je to nudená práca, sexuálne otroctvo, obchodovanie s orgánmi adopcia a žobranie. Preto som veľmi rada, že diskutujeme dnes o tejto otázke. Chcela by som sa vám všetkým poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu až doteraz a pevne verím, že spoločne sa nám podarí dosiahnuť eh, dobré uznesenie. Verím, že nová komisia čoskoro predloží smernicu, ktorá sa bude týkať obchodovania s ľuďmi. Smernica, ktorá je silnejšia, ide ďalej ako ten návrh, ktorý vypracovala stará komisia, ktorý ale nebol rozhodne zlý. Ak chceme riešiť tento problém, musíme mať takú celkovú perspektívu, ktorá zohľadňuje všetky politiky, ktorých sa to dotýka. To sa netýka iba trestného práva, ale to aj migrácia. Musíme mať dostatočné sankcie, ktoré budú zohľadňovať to, ako to závažné činy a ktoré budú postihovať tých, ktorí zarábajú na choraní s ľuďmi. Musíme zabra- prispieť to, aby obete boli lepšie chránené a sa musíme zamerať predovšetkým na neplnoletých a musíme to zabezpečiť prostredníctvom lepšej koordinácie medzi inštitúciami. Ak chceme riešiť tento problém, tak je dôležité, aby všetky členské štáty veľmi intenzívne konali. Dôležitá je prevencia a to znamená, že je predovšetkým dôležité znižovať dopyt, ktorý existuje v našich štátoch. Je tu dopyt po takýchto obetiach. Ak potlačíme dopyt, bude klesať aj ponuka. V tomto zmysle apelujem na Radu, Komisiu, Európsky parlament, členské štáty, ako aj ostatné inštitúcie EÚ. Skúsme teraz spoločne zastaviť moderné formy otroctva a obchodovania s ľuďmi v Európe. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Pani Bauer na 2,5 minúty. Köszönöm szépen, elnök úr! Oh, Ďakujem, pán predseda. Obchodovanie s ľuďmi. E, nuž, je to dôležitá otázka. Stovky tisíc ľudí e, na, na, na celom svete sú obeťami obchodovania. Je neuveriteľný ten e, roz, rozsah Dokonca aj verejnosť si myslí, e, že je, je to len nejaký okrajový jav a podceňujú jeho, jeho význam. Myslím si, že e, by mala, e, Európa by mala zvýšiť svoje snahy v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Rada by som hovorila o dvoch otázkach. V prvom rade o Eh, ochrane obetí a po druhé zníženie dopytu. Hoci európska legislatíva eh, o ochrane obetí existuje a eh, komisia poslúbila prehodnotenie tejto problematiky v roku 2009, hovoríme tu o legislatíve z roku 2004, ktorá si zasluhuje revíziu, musíme ochranu obetí e, revidovať a bez takejto e, ochrany nebudeme môcť e, poraziť organizovaný zločin, tak ako o tom hovorili vedúci predstavitelia Europolu. Vašu pozornosť by som chcela tiež upriamiť na otázku zníženia dopytu, pretože je tu proste trh e, existujúci, ktorý podporuje toto obchodovanie s ľuďmi a je tu e, fungujúci systém, e, tak ako pri všetkých trhoch, ponuky a dopytu. Spravidla zvykneme ignorovať tú dopytovú stránku tejto rovnice. Kým sa nám nepodarí znížiť dopyt, nebudeme e, môcť úspeť v boji proti e, obchodovaniu s ľuďmi. Tiež chcem zdôrazniť skutočnosť, že musíme koordinovať naše politiky. V mene e, komisie sme videli snahy, že jednotlivé generálne riaditeľstva, jednotliví aktéry v politike nekoordinujú svoje snahy, takže ešte tu zostáva mnohé, čo treba urobiť. Za radu teraz má slovo pán López Garrido. Bien, señora Head y Bauer. Vážené spravodajkyne alebo autorky otázky. Ja úplne súhlasím s iniciatívou a s rozpravou, ktorú ste tu dnes večera rozprúdili. Áno, obchodovanie s ľuďmi je neduhom, najväčším neduhom ľudstva a musíme sa tejto, voči tejto, musíme sa tejto výzvy schopiť spoločne, musíme spojiť naše úsilie v EÚ, ale aj za hranicami EÚ. Vo vašej ústnej otázke hovoríte v prvom rade o tom, že Európska únia sa musí zamerať na otázku ľudských práv, venovať sa otázke opätovnému začleneniu do spoločnosti. My si myslíme, že je to dobrý postup. Čo sa týka e, primeranosti trestu, o tom taktiež hovoríte vo vašej otázke, tu si myslíme, že treba vytvoriť ďalšie opatrenia na ochranu obeti. Vy túto záležitosť zdôrazňujete a je to pravda. E, treba mať e, ochranu obetí pred e, takýmto rizikom obchodovania ale súhlas obete alebo dieťaťa s vykoristovaním to nemôže mať žiadnu váhu vo chvíli, keď sa rozhoduje o potrestaní zodpovedných za obchodovanie. A ďalšia vec, dopyt. Veľmi dôležitá záležitosť, musíme sa nad tým zamyslieť. To isté sa týka aj judikatúry, o ktorej hovoríte. A potom v druhom odseku vašej otázky e, hovoríte o koordinácii informácií, taktiež súhlasíme. Naviac hovoríte, aké by boli možné preventívne opatrenia. Nuž, a tu si myslíme, že Európska únia predsa len už sa venuje prevencii. Bolo rozhodnutie rady z roku 2005, ktoré by malo byť efektívne implementované. No a ešte obchodovanie je e, súčasťou e, dohôd s tretimi krajinami, hlavne africkými ale týka sa to aj krajín západného Balkánu. A myslíme si, že pomoc pri boji proti obchodovaniu s ľuďmi a zvyšovanie povedomia je dôležité. Napríklad pohraničná policia musí byť do toho zapojená. Môžem vám povedať, že španielské predsedníctvo sa bude mimoriadne venovať otázke e, detí, obetí takéhoto obchodovania. To je jedna z našich priorít. A žiadali sme od komisie, aby začiatkom 2010 sa vyjadrila o neplnoletých deťoch, ktoré bez e, doprovodu e, dospelých prichádzajú do EÚ. No a ešte vedzte, že počas nášho poročného predsedníctva Chceme rozprúdiť diskusiu o smernici na tému obchodovanie s ľuďmi a ja som presvedčený o tom, že komisia veľmi rýchle predloží návrh. No a potom Španielsko taktiež bude viesť diskusiu na rade a zapojí sa do toho aj Európsky parlament. Potom je tu aj otázka moderného otrokárstva. Ehm, správne ste to nazvali, o tom budeme taktiež hovoriť. Teraz pán komisár, pán Barot. Ďakujem, pán predseda. Pán minister práve vysvetlil, ako v podstate ide o podobu otrokárstva pri obchodovaní. Ja chcem sa poďakovať pani eh, Head a Bauer za to, že nastolili túto otázku. Treba mať e, celkový e, prístup, ktorý zapojí viacero e, disciplín. A musí to prechádzať aj medzinárodnou spoluprácu, do ktorej sa zapoja tretie krajiny. Takýto integrovaný prístup zvolila aj komisia vo chvíli, keď predkladala rámcové rozhodnutie, ktoré bolo zverejnené v marci 2009. Toto rámcové rozhodnutie vychádza e, z dohovory, dohovoru Rady Európy na boj proti obchodovaniu z roku 2005, ale ide ešte nad rámec tohto dohovoru. Áno, ako povedal pán minister, využijeme nový právny základ, ktorý ponúka Lisabonská zmluva na to, aby sme čím skôr predložili návrh smernice, ktorý by odzrkadloval aj diskusiu pred vstúpením do platnosti Lisabonskej zmluvy. A počas teda v te, tomto novom návrhu smernice chceme ostať rovnako ambiciozni. Máme pocit, že Európsky parlament by tu mal zohrať kľúčovú úlohu. Angažovanosť e, vášho parlamentu môže posilniť e, právny rámec v EÚ a umožniť tak boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Poskytnem niekoľko odpovedí. Najskôr k sankciám. Obchodovanie s ľuďmi je závažným e, zločinom a musí byť aj podľa toho e, potrestané. Tie sankcie musia byť naozaj prísne a treba sa približovať k maximálnym trestom. Sú tu veľké rozdiely v členských krajinách od 3 do 20 rokov. Pre, a od 10 do doživotia, od 10 rokov do doživotia, ak sú tu e, priťažujúce okolnosti. Aj keď by sme pripustili isté rozdiely medzi členskými krajinami, myslím, že takto obrovský rozdiel naozaj sa nedá zdôvodniť v Európe. Takže v novom návrhu chceme navrhnúť veľmi vysoké tresty. Teraz e, pomoc a e, asistencia obetiam. Takáto pomoc hlavne, pokiaľ ide o lekárskú, psychologickú podporu, poradenstvo, ubytovanie, poskytovanie informácií, tlmočníckých služieb, právnych zástupcov. Toto všetko je zásadné. Tak ako si to žela španielské predsedníctvo, aj my e, počítame so špecifickými opatreniami a obzvlášť ochraňujúcimi pre deti. Pomoc a e, právne e, zastupovanie by malo byť bezplatné pre deti. No a v roku 2010 komisia zverejní prvú správu o uplatňovaní smernice, ktorá sa týka povolení na pobyt príslušníkom tretich krajín, ktoré sú obeťami obchodovania a ktoré by spolupracovali s príslušnými úradmi. A po tejto správe uvidíme, či treba pozmeniť smernicu. Teraz sa dostávam k opatreniam, ktoré majú uh, Ehm, bojovať proti dopytu. V budúcom návrhu smernice komisia chce mať ustanovenie, ustanovenie ktoré by donútilo členské krajiny ehm, mať takéto opatrenie, aby obžalovali tých, ktorí ehm, spôsobujú dopyt. Hlavne ak dotknutý vie, že sú to obete obchodovania s ľuďmi. Teraz e, príslušnosť súdov. Tu treba zvýšiť schopnosť každej členskej krajiny stíhať nielen svojich e, štátnych príslušníkov, ale aj tých, ktorí tam majú obvyklý pobyt a ktorí by e, spáchali Eh, alebo ktorí by obchodovali s ľuďmi eh, v zahraničí. Je to naozaj zásadné v snahe bojovať proti tzv. novým mafiám. Teda ide o kriminálne organizácie zložené z viacerých eh, národností a ktoré pôsobia obvykle v jednej členských krajín EÚ. No a na záver chcem hovoriť o e, zbere údajov. Komisia sa veľmi energeticky venovala vypracovaniu spoločných ukazovateľov, čo sa týka zberu údajov EÚ. E, Musí mať k dispozícii spolahlivé e, čísla, porovnateľné. Bolo vypracované viacerých projektov a výsledky týchto iniciatív musia byť teraz dobre zanalizované a Musia tu byť názdvezné e, kroky, spolupráca aj s Eurostatom, Eurojust, Europol, Frontex a agentúrou pre základné práva. No a ešte slovo k prevencii. Máme finančný program e, s názvom Predchádzať a bojovať proti e, zločinnosti. A v roku 2010 tu bude veľká časť venovaná boju proti obchodovaniu s ľuďmi. A potom štokholmský program taktiež e, počíta so špecifickými ustanoveniami. Sú tu závery Rady pre vnútro a spravodlivosť a taktiež sa tu hovorí o e, policajnej spolupráci. Takže takto vyzerá celkový postup e, v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ako som už povedal, komisia čo skoro predloží návrh smernice Naozaj ma teší, že španielské predsedníctvo oznámilo eh, rozpravu, ktorá umožní obohatiť návrh komisie. Ja myslím, že ten návrh komisie prichádza naozaj vhod, pretože tento fenomén eh, vôbec eh, neslabne, skôr naopak zhoršuje sa v našich členských krajinách a preto treba reagovať a to energeticky. Ďakujem. You, now... Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz pani Angel na dve minúty. Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare l'onorevole Head e lo... Ďakujem pekne. Najprv by som sa chcela poďakovať pani Head a pani Bauer za ich iniciatívu. Už sme spomínali, že obchodovanie s ľuďmi je skutočne veľmi závažný zločin, ešte pre všetkým aj kombinácia so, so sexuálnym zneužívaním. Ide tu o trestné činy ľudí, ktoré konajú bez škrupulí a ktorí vykonávajú násilie a snažia sa oklamať svoje obete. Napríklad ponúkajú im výhľad na dobrú prácu a ich zároveň zastrašujú a ohrozujú nielen obete, ale ich deti alebo dokonca aj ich rodičov. Častokrát sú to predovšetkým ženy a maloletí, ktorí musia zaplatiť takúto vysokú cenu. Vieme, že na svete máme asi 3 milióny obetí, asi 40 90 sú ženy a deti. Spomínalo sa, že obchodovanie s deťmi môže mať mnohé kriminálne ciele. Ide tu napríklad o obchodovanie s orgánmi, vykorisťovanie, sexuálne zneužívanie, sexuálny turizmus, žobranie a ďalšie. Je to skutočná pliaga a máme to aj v Európskej únii. Práve preto boj proti obchodu s ľuďmi a zneužívania ľudí, to je to, čo je malo byť našou prioritou. Mali sme to mať na programe nášho spoločenstva. Preto všetky musíme vypracovať všetky legislatívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme garantovali, plnú ochranu pre takýmto zneužívať, už sme chránili aj obete. Ide tu o obchodovanie s ľuďmi, zneužívanie mladistvých a je to riešené aj v štokholmskom programe. A na záver by som chcela povedať vo svetle tejto diskusie, že pevne verím, že komisia ako aj rada spoločne sa budú angažovať a že komisia predloží nový návrh komisie, s ktorým s veľkým očakávaním <clears throat> si prečítame. Ďakujem pekne. A teraz pán Moraes na dve minúty. Vážený pán predseda, to, čo vykonala pani Hieta pani Bauer, ako spomínala aj pani Hied, sme ne všetci prišli a sme radi, že to je komisia a je to zastúpené španielské predsedníctva. Môžeme eh, riešiť takéto dôležité eh, témy. Spomenuli sa tu slova ako ambícia. A myslím si, že oplatilo sa nám tu byť dnes večer, lebo mnohí ľudia dnes v tejto sále, vrátane autorov otázok, chápu, aký je to komplexný fenomén. A zároveň chápu aj to, že Európska únia musí konať, musí riešiť tento problém a očakávajú to od nás občania. Pán Baro hovoril o novej legislatíve, pevne veríme, že uvidíme čoskoro tento návrh komisie. Dnes ráno sme mali vypočutie dezignovanej komisárky pani Malmström, ktorá tiež e, pozitívne sa vyjadrila e, k, postu koordinátora v Európskej únie koordinátora boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Pevne verím, že takýmto spôsobom bude postupovať dopredu a ten strašný rozsah tohoto problému, ktorý popísala pani Hiet, poukazuje na to, že skutočne musíme e, realizovať naše slova. Obchodovanie je obrovský fenomén, ktorý pokrýva mnohé oblasti ako nútená práca, organizovaný zločin, sexuálne zneužívanie a zneužívanie detí. Toto musíme riešiť a náš prístup musí byť holistický. Pán Baro spomínal viaceré veci a tie by sme radi videli v realite, lebo iba spoločne, v jednom balíku, v celej Európskej únii toto môžeme riešiť a naši občania to budú považovať za vhodný akčný plán. Naši občania chápu, že obchodovanie je, e, je veľký problém, ale nevidia ten holistický prístup, nechápu, čo Európska únia robí ako celok. Som veľmi rád, že dezignovaná komisárka pani Malmström sa zaviazala k tomu, že vypracuje čoskoro legislatívne návrhy a pevne verím, že španielské predsedníctvo bude tiež bojovať proti boji proti ktorým s ľuďmi nie len to, ale bude riešiť násilie proti ženám. Dôležité, aby sa to riešilo spoločne. Musíme byť odhodlaní a musíme byť angažovaní. Aj keď je už neskoro večer, musíme e, premeniť čoskoro slova na činy a musíme takto konať. A teraz pani Hirš na 1,5 minúty. Vážený pán predseda, ďakujem. V prvom rade sa chcem poďakovať eh, spravodajkyniam za dobrú spoluprácu, angažovanosť. Téma je dôležitá. Obchodovanie s ľuďmi je, ako sa už povedalo, asi najhoršou formou zločinu. Čísla, ktoré sú tu uvedené, E, zo strany Europolu e, ilustrujú e, nie zlepšenie, ale dokonca v oblasti nútenej práce dokonca narastajú. Počty v oblasti obchodovania so ženami zostávajú nemenné. To znamená, treba konať a konať konsekventne. Ak, by sme, ak chceme byť e, úspešní, musíme mať prístup integrovaný v najrôznejších oblastiach a Rozhodujúce je tu povedomie v rámci obyvateľstva Európy, aby tu v Európe, v každom meste, v každej krajine e, ľudia si uvedomovali, že sa odohráva toto obchodovanie s ľuďmi. Treba tu urobiť veľa osvety, tak ako sme to my v Nemecku robili počas majstrovstie vo, sveta vo futbale, kedy sme ľuďom naozaj ukázali, e, ako to je s tou e, organizovanou prostitúciou a Dôležité je, e, a to sa dostávam k druhému bodu, ochrana obetí práve e, keď ľudí oslobodíme z týchto zlých e, podmienok, treba im poskytnúť opateru zdravotnú, psychologickú, lekárskú, aby mali možnosť buď sa vrátiť do svojich krajín, alebo aby mali prostredníctvom azylu nájsť, možnosť nájsť novú vlast a začať nový život aj tu u nás. Ďakujeme. A teraz pani Sargentini. Ďakujem, pán predseda. Môžem vlastne hovoriť holandsky. Dnes uh, som v jedných novinách v Holandsku čítala správu o jedného polnohospodára, ktorý uh, bol e, zatknutý uh, z podozrenia, že uh, za e, nedôstojných ľudských podmienok e, zamestnáva občanov Rumunska, čiže aj v rámci EÚ je takéto vykoristovanie e, a určitá forma otroctva. Nesmieme sa preto obmedzovať v oblasti tohoto obchodovania len na zatýkanie tých, ktorí vykoristujú iných, ale treba sa zamerať aj na obete, ich budúcnosť, ich práva, ktoré by mali byť v centre pozornosti. Obete obchodovania s ľuďmi by nemali dostávať pocit, že sú opustení, že sa o nich nikto nestará. Treba im e, poskytnúť právnu pomoc, treba im poskytnúť pomoc finančnú a sociálnu, psychologickú e, podporu. Je rozhodujúce, aby toto všetko bolo zakotvené aj v novej smernici Počula som, že e, zástupca rady, ako aj pán komisár Barot, e, k tejto téme predniesli pekné slova. Ľudia, ktorí pre svoje účely využívajú toto obchodovanie, ktorí zneužívajú iných ľudí, by mali byť tvrdo potrestaní. Otázka tiež znie, ako e, môžeme pomôcť obetiam, keď E, ide o takúto e, otrokárskú prácu. Sú to naďalej totiž pracovné miesta, ktoré my kriminalizujeme. Tieto obete musia mať totiž naďalej strach a tým sa dostávajú ešte viac do toho, e, do, do toho zločitneckého prostredia. A na to by som chcela mať preto odpoveď. Tieto obete musia preto mať určitú E, vyhliadku na povolenie k pobytu, dlhodobé, dlhodobému pobytu. Aby títo ľudia si vôbec e, e, trúfli zažalovať týchto obchodníkov, budú sa odvažovať len vtedy, keď nebudú mať strach, že ich vykážu z krajiny. Ak budú totiž vykázaní späť do svojej krajiny, kde by museli mať opätovne strach, že e, e, zasa sa dostanú do spárov týchto obchodníkov, tak nikdy nepodniknú takéto riziko. A preto táto rámcová smernica sa musí predovšetkým e, zaoberať práve touto časťou teda podpory obetí. Ďakujeme a teraz má slovo pani, pán uh, Ďakujem, pán predseda. Je naozaj uh, hanebné, že tu v Európe, kde rešpektujeme ľudské práva a slobodu, e, je aj miesto, kde toľkí ľudia trpia v otrokárskych podmienkach. Je to naozaj šokujúce, pretože veľmi často sa to týka veľmi zraniteľných skupín, ako sú ženy a deti. E, výbor pre spravodlivosť a, a, a ja svojej pôvodnej funkcii e, prokuratorky e, v Polsku som videla množstvo procesov a uvedomila som si, že takéto e, zločiny sa nezastavujú pred žiadnymi prekážkami. Často tu ide o zneužívanie detí a nútenú prácu. Ak chceme toto všetko potierať, tak je potrebné, aby sme mali profesionálne centralizované orgány, ktoré budú koordinovať našu činnosť e, v medzinárodnej spolupráci. Dôležitú úlohu musí zohrávať, musia zohrávať aj európske inštitúcie. Ešte dve otázky. Uvedomujeme si, že je to organizovaný zločin a jeho zložky, ktoré toto organizujú a je my by sme preto mali na, e, prísť s odvážnymi e, sankciami proti páchateľom, aby sme využili, e, aby sme zablokovali e, aktíva tých, ktorí z tohoto profitujú. Na minútu a pol pani Ernst. Obchodovanie e, s ľuďmi je naozaj nepríjemnosťou súčasnosti a chudoba a neznalosť ju len zhoršujú. Najhoršia forma je obchodovanie s deťmi, veľmi často sa to spája aj so sexuálnym zneužívaním. A my ako skupina GUE NGL si myslíme, že treba okamžite konať. Myslím si, že jedna z najdôležitejších predpokladov boja proti obchodovaniu s ľuďmi je skutočnosť, že práva týchto obetí musia byť posilnené. Len ak sa toto podarí, nie len tresty, môžeme vôbec e, bojovať proti tomuto obchodovaniu s ľuďmi. Na to potrebujeme jasné právne úpravy, aby sme jednotlivé formy E, tohoto obchodovania e, trestali viac než len trestmi, trestami, ale musíme tiež účinne chrániť obete pred, počas aj po trestnom konaní, e, keď práve vypovedajú ako svetkovia. To musíme zvažovať aj v prípravnej fáze. Takisto, keď sa stiahujú výpovede, takisto dlhodobé ochranné programy pre svetkov čo je tiež veľmi dôležité. Všetky obete obchodovania s ľuďmi musia mať bezplatnú e, formu poradenstva, nie len deti. U detí je tiež dôležité, aby sa e, použitie e, týchto advokátov pre deti naozaj umožnilo dôležité, aby tu boli jasné e, predpoklady pre posilnenie prevencie, školením pre, pre poradcov, advokátov a policistov. A posledná veta, dúfam, že tomuto všetkému sa v španielské predsedníctvo bude venovať. Ďakujem, pani Dodds tu nie je. Takže pán Borgesio. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes eh, som sa zúčastnil na vypočutí kandidátky na post e, komisárky a ona chce razne bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. Bolo to veľmi e, jednotné a nebolo to tak vždy v minulosti v Európe, pokiaľ išlo o e, poukazovaní na negatívne stránky masového nezákonného pristahovalectva ale dnes už všetci vedia, že tento fenomén existuje, že sú zneužívaní títo nezákonní pristahovalci a treba vynúť spoločné úsilie. Treba si však uvedomiť, že ten pôvod je stále rovnaký. Je tu zmes národností, no ale všetko to tak či tak súvisí s nezákonným pristahovalectvom a e, miestnymi organizovanými zločinnými sieťami. No a potom sú tu aj organizácie, ktoré však pôsobia e, mimo EÚ. To musí byť naše východisko a musíme sa vážne zamyslieť nad tým, ako konečne bojovať proti tomuto hanebnému úkazu, ktorý súvisí s nekontrolovaným masovým nezákonným pristahovalectvom. Teraz pán Papa Nikolau na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som chcela zablahoželať autorkám tejto dôležitej otázky. My žijeme v modernom svete a Dalo by sa očakávať, že obchodovanie s ľuďmi už nie je súčasťou spoločnosti, ale bohužiaľ zo štatistík vyplýva, že to tak ani zďaleka nie je. Viac ako milión detí a žien sú podľa odhadov každodenne obeťami 230 e, tisíc obetí, to je číslo OSN e, pre EÚ e v Grécku obeťami eh, obete, obete eh, sexuálneho zneužívania eh, dosahujú 40 tisíc ročne aj ženy, aj deti. Sú tu ale dve hlavné nedostatky, o ktorých chcem hovoriť inštitúciálny rámec v EÚ na boj proti týmto zločinom, ktoré sú cezhraničnej povahy. A samozrejme nezákonné pristahovalectvo nejako nepomáha, to už bolo povedané. A potrebuje mať taký celkový prístup a taktiež urýchliť e, naše reakcie, preto čakáme na predloženie legislatívy. A potom po druhé, otázka ochrany obetí, to je veľmi dôležité. No a taktiež treba mať podpornú infraštruktúru. Som veľmi rád, že španielské predsedníctvo povedalo, že sa prehodnotí e, tak poskytovanie prostriedkov, ako existujúca infraštruktúra a e, e, taktiež bude posilnená pomoc týmto obetiam. Táto moderná forma otrokárstva nemá miesto v EÚ, pretože EÚ e, má rešpektovať ľudskú dôstojnosť a ľudské práva. Ďakujem pekne teraz pani Kosta na minútu a pol. Vážený pán predseda, ja chcem povedať, že ma teší, že sa dnes venujeme tejto otázke. Je to mimoriadne dôležité. Chcem sa poďakovať autorkám a taktiež chcem povedať, že ma teší angažovanosť španielského predsedníctva a komisie. Nová smernica by mala uzrieť svetlo dňa čím skôr a to takým e, smerom, ako sme to tu povedali a ktorý sa zdá byť konsenzuálny. Vieme, že tie čísla v tejto oblasti sa niekedy dajú ťažko zanalizovať. Hovorí sa o 300 tisícoch, 90 žien a neplnoletých a to iba v našej Európe. To sú čísla obeti obchodovania s ľuďmi a dokonca v posledných rokoch tie čísla narastajú. Preto potrebujeme výrazný krok e, vpred e, vo svetle nových právomocí EÚ a aj vo svetle štokomského programu. Musíme byť inovatívni. Bude to naozaj posunutie sa vpred, keď e, komisia schváli normu, ktorá existuje v Taliansku od 98. a síce E, povolenie na pobyt pre obete. Treba zdôrazniť aj prevenciu, treba bojovať aj proti e, klientom, ktorí sú za dopytom. Treba mať aj prísnejšie tresty, tak ako to povedal pán komisár, musia byť zharmonizované na úrovni EÚ. No a špecifickejšie žiadame o posilnení práv obetí. Ak dovolíte, ešte dokončím myšlienku. Pre neplnoletých treba špecifické opatrenia aj podporu tým, ktorí prichádzajú do Európy a ktorí už boli e, obeťou nejakého zneužitia počas ich cesty do EÚ. Ešte predtým, ako sa dostali buď na pobrežie alebo na, e, do EÚ, pani Parvanová. Vážený pán predseda, kolegovia, ja chcem zablahoželať spravodajkyňam komisii aj španielskému predsedníctvu za ich snahu vyriešiť tento problém. Keď hovoríme o obchodovaní s ľuďmi, tak naozaj je eh, zásadné eh, snažiť sa vytvoriť eh, európsku platformu na to, aby činnosti členských krajín boli účinnejšie účinnejšie, pokiaľ ide o ochranu obeti takéhoto obchodovania. Taktiež vytvoriť úrad koordinátora v oblasti obchodovania a to pod taktovkou e, komisára pre spravodlivosť. Takto zabezpečíme spoločný prístup e, členských krajín na boj proti tomuto fenoménu. Naozaj je zásadné e, hovoriť o problémoch, e, identifikovať zdroje obchodovania, mať preventívne činnosti na úrovni EÚ, zabezpečiť aktívnu spoluprácu s občianskou spoločnosťou, mm, viesť informačné kampania, taktiež poskytovať pomoc obetiam, no a prispieť aj k ich rehabilitácii. Bojovať proti tomuto cezhraničnému e, fenoménu si žiada koordinovanú stratégiu na úrovni EÚ. Treba podporiť členské krajiny v ich úsilí e, aktívne bojovať proti obchodovaniu e, s ľuďmi. Ďakujem pekne. Teraz pani Jana Kudakis na minútu. One who is another's property, a helpless victim of some dominating influence. You might be forgiven for... Možno, že zabúdame že na toto je definovanie e, obchodovania s ľuďmi. Je to definícia o otroctva. Pretože obchodovanie s ľuďmi je dnešným e, otroctvom. Či už ide o deti, e, ženy, je to zločin. Extrémna chudoba a rozpad rodín, domáce násilie, to všetko prispieva k obchodovaniu s ľuďmi v Spojenom kráľovstve odhadujeme, že asi 5000 obetí, z toho 330 e, sú deti, e, sa e, pripadajú na túto oblasť. Národné vlády, orgány trest, činné v trestnom konaní musia spolupracovať, musia tu byť mechanizmy na podporu obetí. Treba, treba mať výrazné iniciatívy, musia ich iniciovať členské krajiny a podporiť ich musí celá EÚ. 100. Now, Ďakujeme a teraz pani Svensson. Tak, Ďakujem pekne, pán predseda. Ak neexistuje dopyt, pre, tak sa nebudú zneužívať ľudia ako, ako lacná pracovná sila. Ak nebude dopyt po orgánoch, ak nebude dopyt po nákupe sexuálnych služieb, tak bol, mali, bol by tu svet, kde by sme nemali obchodovanie s ľuďmi. Dopyt je preto kľúčové slovo, keď ide o boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Ďalším dôležitým faktorom je, že ľudia vo veľkých častiach sveta žijú v chudobe a v neludských pomeroch. A práve preto sa ľahko stávajú obeťami tých, ktorí chcú obchodovať, respektíve kupovať ľudí. To znamená, že dôležité je konať v zmysle znižovania dopytu a samozrejme musíme mať preventívne opatrenia prostredníctvom toho, že zlepšíme životné pomery mnohých ľuďoch v tých častiach sveta, kde sa rekrutujú obete. Ja a Spojená lavica sa chceme poďakovať pani Hit a pani Bauer, ako aj kolegyňam a kolegom vo výbore LIBE a v ženskom výbore. Ja by som bola rada, keď sme videli také diferencované návrhy na to, akým spôsobom môžeme podporiť obete. Potrebujeme viaceré opatrenia, ako môžeme pomôcť eh, ľuďom, ktorí sa stali obeťou eh, napríklad nutených prác alebo sexuálnych zločinov. Preto potrebujeme diferencované opatrenia, diferencovanú podporu pre obete obchodovania s ľuďmi. Thank you. And, uh... Ďakujeme. Teraz a, na 1,5 e, minúty pani Bariro. Ďakujem, e, pán predseda. Podľa správy e, OSN 260 tisíc ľudí eh, na svete sú obeťami obchodovania s ľuďmi aj v EÚ. V podstate ide o ochranu obetí s osobitnou pozornosťou, ktorá musí byť venovaná situácii detí a žien. To sú tie najzraniteľnejšie skupiny. Práve kvôli tej téme sexuálneho eh, eh, vykoristovania. Je to osobitne dôležitá otázka, preto podporujem parlament v jeho snahe, aby sme trvali na zlepšení e, ochrany obetí a takisto tresty musia byť zostrané, ako povedal aj pán komisár. Takisto by som chcela španielskému predsedníctvu a komisii e, adresovať výzvanie, aby sa zasadzovali za zlepšenie ochrany obetí v budúcnosti, budú obete e, e, pre ne pot, pot, potrebujeme ochranu obetí, programy pre ochranu svetkov v EÚ. Dôležité je aj to, aby španielské predsedníctvo tu pokračovalo a niečo dosiahlo. Potrebujeme efektívny nástroj, aby sme tieto zločiny dokázali e, potierať. Španielské predsedníctvo musí prísť e, a so osobitnými opatreniami celoeurópskymi, aby sme chránili obete. Veľmi dúfam v to, že, že sa EÚ podarí prevzať zodpovednosť e, pri tomto obrovskom probléme, aby sme ho dobre rozpoznávali a dobre proti nemu bojovali, pretože je e, tu množstvo obetí. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Flašíková Beňová. Hey,

Thank you. Now, Mrs. Wikström. Ďakujem pekne. A teraz pani Wikström na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Otroctvo nie je odbúrané. To spomínali viacerí predrečníci. Moderné otroctvo, sexuálne otroctvo, to je to, čo tu máme. Dievčatá, ženy, chlapci, a ich tela sa predávajú cez pult ako meso, ako akokoľvek iný tovar. A to prebieha stále ľudia, ľudia strácajú svoje základné ľudské práva a stanú sa, stávajú sa modernými otrokmi v našich členských štátoch. Toto, pán predseda, by mala riešiť naša Európska únia. Toto je veľké zlyhanie, ktoré skutočne musíme riešiť. Musíme obmedziť e, dopyt, ako aj ponuku. V mojej, mojej krajine, vo Švedsku, vo Švedsku je, štát, je zákonom zakázaný kúpiť si sex. Tento zákon už máme asi 10 rokov. Zákon je veľmi dôležitý a v spoločnosti vidíme, že sa šíri povedomie, že nikto nemôže byť predaný. Otroctvo sa v USA predalo, zakázalo zákonom v roku 1805, ale otroctvo máme stále ešte v Európe a preto nastal čas, aby sa to stalo súčasťou temnej histórie. Je našou zodpovednosťou, aby sme spravili všetko, čo je v našich silách a chcem sa poďakovať autorkám Head a Bauer za ich skutočne výbornú prácu, ktorá prispieje k dobrému výsledku. Ďakujem. Ďakujem, pán Černecký, na minútu. Vážený pán komisár, pán minister, dámy a páni poslanci, pred niekoľkými minútami eh, zástupca zelených správne zdôraznil, že otázka obchodovania nie je nejakým vonkajším e, problémom importovaným do EÚ. Je to aj interný problém EÚ. Aj občania mojej krajiny sú e, predávaní do e, niekoľkých členských krajín a to je veľmi závažný problém. A podľa mňa pri tejto téme musíme naozaj postupovať solidárne. Nie len e, inštitúcie, ale každá jedna členská krajina musí konať. A tu chcem pripomenúť udalosti, ktoré sa stali pred e, viacerými rokmi. Vtedy talianská policia a úrady reagovali na niektoré signály prichádzajúce z Polska. A vlastne odignorovali príklady e, obchodovania, vtedy to bolo nelegálne zamestnávanie polských pracovníkov. A na to musíme taktiež pamätať. Pani Rojtová, vážení kolegovia, každý rok viac ako milión osôb je zneužitých na otrocké práce a z toho 90 za účelom sexuálnych služieb. Iba 3000 obetí dostalo pomoc a iba 1500 e, činov bolo pred súdmi a to napriek tomu, že v celej EÚ je to trestný čin. Štúdie dokazujú, že e, zárobky z obchodovania prevyšujú e, zisky z obchodovania a pašovania drog. Z rozšírenia EÚ na východ sa to e, prehlbuje. Nemáme napriek tomu spoločnú stratégiu ani koordinovaný postup inštitúcií a členských krajín a oni by sa nemali braniť harmonizácii legislatívy, aj keď to nie je zakotvené v zmluvách. Obraciam sa preto na španielské predsedníctvo, aby doviedlo do konca rokovanie s členskými krajinami o spoločných definíciách trestov a sankcií. Chcem zdôrazniť, že nová smernica, na ktorú čakáme, by mala účinnejšie bojovať aj proti dopytu po nelegálnych sexuálnych službách. Je totiž to alarmujúce, že zneužívanie hlavne detí stúpa. U detí to predstavuje skoro až 20 Chýba aj účinná prevencia a osveta zacelená na e, deti a rodiče. Iba 4 e, rodičov zneužívaných detí pripustila, že ich deti boli vylákané na schôdzku cez internet. V roku 2008 bolo objavených 1500 webových stránok, kde sú pohlavne zneužívané deti. Občanom EÚ dlžíme určite nový koordinovaný prístup a harmonizáciu legislatívy na boj aj proti dopytu, ale aj samotného obchodovania s ľuďmi. Preto žiadam, aby komisia parlamentu predložila komplexný legislatívny návrh na účinnejší boj proti obchodovaniu s ľuďmi a to čím skôr. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Zdá sa, že pani Gönc nie je prítomná. Takže teraz pani Thomsen na Tak, herr Formen. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Chcem sa poďakovať autorkám tejto otázky EÚ. Stojí pred obrovskou, obrovskou výzvou, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi. Je to obrovský obchod a tie tresty sú veľmi nízke v porovnaní s inou organizovanou zločinnou činnosťou, ako napríklad obchodovanie s drogmi alebo so zbraňami najzraniteľnejší ľudia sú e, predmetom útoku a nemôžeme ich vrátiť e, tam, odkiaľ pochádzajú. Musíme im e, vydať povolenie na pobyt, ale musíme sa pozrieť aj na dopyt po službách, ktoré poskytujú títo ľudia. Treba aj na tomto poli konať. Musíme jednoducho zakročiť aj voči tým, ktorí sexuálne zneužívajú alebo využívajú nútenú prácu. Preto si myslím, že je dobré, že komisia sa tomu teraz bude venovať. Pani Blinkevičiu, to je teraz na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení kolegovia, nedávne udalosti v Litve, kde organizovaný gang eh, obchodoval s ľuďmi, bol odhalený a to opäť svedčí o tom, že takýto zločin je naozaj rozšíreným fenoménom a má tendenciu sa zintenzívňať v časoch e, krízy. Skoro 90 e, obetí sú ženy a deti, väčšina e, sú obeťami kvôli chudobe a snažia sa prežiť. Obchodovanie s ľuďmi je naozaj hrozným zločinom a je to naozaj um, poníženie a ľudskej dôsennosti, byť otrokom, čo horšie môže existovať. Preto je potrebné posilniť spoluprácu medzi členskými krajinami, ale aj s tretimi krajinami a zabezpečiť aj e, prebiehajúci dialog s N, e, aj s mimovládnymi organizáciami. A teda treba vytvoriť aj e, post koordinátora treba zabezpečiť bezpečnosť obetiam a ich plnú integráciu. Ale treba rázne zakročiť proti tým, ktorí to organizujú a tým sa nikdy nemôžu vyhnúť trestu. Teraz pán Mikolášik v rámci Catch the Eye. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som poblahoželať predkladateľkám tejto otázky, pani Heda, pani Bauer,

herzlichen Dank auch für die Möglichkeit. Srdečná vďaka za možnosť krátko reagovať. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa zaoberali touto tému práve dnes. Je to téma, ktorá je tabuizovaná a žiaľ v našej rozvinutej spoločnosti sú častokrát ženy obeťou obchodovania s ľuďmi. Tu myslím pre všetko na prostitúciu. Ide aj o deti, a to jednoducho niekedy prehliadame vedome. Preto si myslím, že je dôležité dosiahnuť úspešnú akciu a dôležité informovanie, senzibilizácia a budeme v konečnom dôsledku potrebovať aj peniaze. Myslím si, že od začiatku by sme to mali zakomponovať do úvah, lebo nemôže byť našim cieľom iba sa zamerať na páchateľov a ich potrestať, ale musíme riešiť aj to, aby ochrana obetí bola tak realizovaná, aby obete sa nestali druhýkrát obeťou tej istej veci, aby mali dostatok peňazí na to, aby sa mohli aj resocializovať. Deti sú traumatizované, musíme ich situáciu riešiť a musíme predovšetkým e, ženy zap- umožniť zapojiť sa do pracovného života to legálnym spôsobom. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Európske kroky v tejto oblasti mali byť vykonané už dávno. Som veľmi rada, pekne teším sa na to, čo povedal pán Garrido a čo povedal pán komisár, ako aj dnes dezignovaná komisárka Malmström. Všetci plánujú eh, zrealizovať novú smernicu v tejto oblasti a je to ich priorita. Chcela by som apelovať na komisiu a radu, aby vytvorili podporný systém pre obete. Je tu pre všetkým sa nutné zamerať na deti, ktoré sú obete obchodovania, lebo sú tam špecifické potreby a sú to rozdiely od dospelých. Príklady zo Spojeného kráľovstva. 325 detí boli pravdepodobne obeťami obchodovania. Potom sú tam mnohí britskí občania, ktorí sú obchodovaní v rámci e, Británie, teda interne. Dokonca sú tam aj deti v našom regióne, ktoré sú obete obchodovania. Dôležité je ich zaregistrovať a sociálnymi službami, ale napriek tomu aj niekedy tie deti zmiznú. Lebo sú pod kontrolou tých obchodníkov. Lebo jednoducho oni ľahko ich nájdu a zase ich predajú. Toto sa deje v celej Európskej únii a musíme to zastaviť. Ľudia, ktorí sú obeťami, sú neviditeľní, nemajú svoj hlas a nemôžu hovoriť o Európskej únie. Preto musíme ukončiť tento strašný zločin. Ďakujem pekne. A teraz pán Ibemeyer na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Všetky tieto zločiny, ktoré sme tu spomínali, eh, sa týkajú detí, eh, žien, sú to bandy, eh, ktoré robia v obrovské čísla zločinov a tu chcem pripomenúť, že u nás naša krajina Rakúsko je nielen cieľovou krajinou, ale aj obľúbená tranzitná krajina Musíme brať na vedomie, že e, veľké skupiny týchto prevádzačských band e, fungujú práve v Strednej Európe smer Východná Európa a obete nie sú e, len z tretich krajín, ale z členských krajín. Dôležité je, že tieto čísla narastajú a naša a kontrola na vonkajších hraniciach sotva funguje. Vzhľadom na takéto vývojové tendencie, a dá sa to overiť, E, dokonca je tu vyslovený turizmus formou autobusov. E, treba si položiť otázku, či by nebolo zmysluplné popri vypisovaní správ e, Europolu, Frontexu a tak ďalej za týchto okolností zaviesť opätovne pohraničné kontroly v týchto regiónoch a za určitých okolností aj zrušiť Schengen. Pani Záborská, minúta. Ďakujem, pán predseda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

Pri tejto diskusii musíme vypichnúť tri oblasti, ktoré si zaslúžia veľkú e, pozornosť. Malo zločincov je predvedených pred e, súd, aj keď sa to zlepšilo, napriek tomu e, je to veľmi nízke číslo. A po druhé, obete nemajú vhodnú pomoc a kompenzácie. Keď sa pozrieme na objem obchodovania v Európe, tak potom e, treba povedať, že iba menšin, men, e, menšina členských krajín e, reagovala e, adekvátne a Je jasné, že sa to netýka iba EÚ a preto je naozaj mimoriadne dôležité, aby EÚ spolupracovala e, s medzinárodnými partnermi a organizáciami a takýmto spôsobom vytvoriť e, nový štandard na boj proti obchodovaniu. Tým sme na konci Catch the Eye. Teraz pán López Garrido. Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda táto rozsiahla diskusia len opätovne podčiarkla, že tu máme veľký problém. Problém je veľkou výzvou a táto e, rozprava e, sa odohráva e, v deň, kedy prvýkrát môžem vystúpiť pred týmto parlamentom. Je to pre mňa veľká česť. Odohrali sa tu dve dôležité e, rozpravy k príbuzným témam a parlament je v tejto oblasti veľmi e, vplyvný. Problém e, si uvedomujeme. Nemožno ho však len spomínať. Treba aj naozaj všetkou možnou silou tieto problémy riešiť a dôležitá je tu politická ochota. To bolo dnes e, e, pri jednotlivých príspevkoch aj povedané a španielské predsedníctvo túto vôľu, túto ochotu spolu s európskymi inštitúciami bude demonstrovať. Myslím si, že musíme tiež povedať aj to, že Problém v Európe musí byť spoločne e, zvládnutý, pretože je to problém, ktorý sa deje tu v Európe a to tu viacerí kolegovia a kolegyne aj spomenuli, pán Papa Nikola, pani Parmanová, povedali, že je tu aj cezhraničná dimenzia je to cezhraničné, takže čo najskôr musíme sa postarať o to, aby komisia predložila návrh smernice, aby táto smernica bola riešená. Dobre to definovala v svojom príspevku aj pani Rojtova. To sú tie tri veľké dimenzie, o ktoré tu ide. Uh, Dôležité, e, a to bol centrálny prvok vašich príspevkov, je ochrana e, e, svetkov. Viackrát sa to tu objavilo. Najčastejšie zo autorky otázky i ďalší hovorili o význame ochrany obetí. Ide predovšetkým o deti a, a ženy, to sú tie najzraniteľnejšie skupiny, hovorila o tom pani Kalembach i ďalší Ochrana obetí to je dôležitý nástroj, priorita našeho predsedníctva. Ochrana obetí teda prvý krok alebo prvý pilier a potom veľmi prísne tresty, o tom ste viackrát tiež hovorili a potom po tretie potrebujeme tiež, len to chcem zopakovať, riešiť ten dopyt dopyt po týchto tzv. službách, aj o tom treba hovoriť. To je časť problému. Tieto tri rozmery musíme spoločne riešiť. Potrebujeme naozaj globálny prístup. Ešte raz to opakujem, španielské predsedníctvo je rozhodné to riešiť. And now finally, Ďakujem pekne a teraz pán Baro. Ďakujem pekne. Pán predseda, myslím, že táto rozprava objasnila prípravu budúcej smernice. Ja môžem potvrdiť, pán minister, že komisia príde s návrhom na jar. Chcem ocitovať Kloda Moraesa. Treba bojovať s najmodernejšími prostriedkami proti tejto pliage, ktorá je často výsledkom používania tých najmodernejších prostriedkov a vedie často k zneužívaniu. Pán minister, vy ste povedali, že sú tri piliery, pardon, piliere, obete, tresty a dopyt ja chcem zdôrazniť trochu otázku ochrany obetí. My sme totiž to už v rámcovom rozhodnutí vyjednali bezpodmienečný podpor, podporenie všetkých obetí, právo na právnu pomoc a v budúcej smernici chceme pojednávať aj o otázke bývania, lekárskej, psychologickej pomoci a taktiež poskytovanie informácií v jazyku zrozumiteľnom pre obeď a akúkoľvek ďalšiu pomoc. Ja chcem odpovedať pani Záborskej. Čo sa týka detí, ktoré sú obete obchodovania, tak tu sa komisia bude zaoberať otázkou prevencie, ako aj otázkou ochrany a opätovnej integrácie detí v akčnom pláne, teda obzvlášť čo sa týka eh, neplnoletých osôb bez doprovodu eh, dospelých. Navrhneme tento akčný plán, ktorý kolegium príjme na jar 2010 a potom sa nad tým zamyslí rada a parlament. Bude tu viacero možností, ako sa eh, zaobchádzať, zaoberať jednotlivými výzvami. Tí neplnoletí, ktorí prichádzajú do EÚ, Eh, no ale vždy budeme pamätať na najvyššie záujme detí. Pani Záborská má pravdu. Treba eh, zapojiť rodiny do eh, dohľadu hlavne čo sa týka využívania internetu deťmi, pretože tam sú vystavené novým rizikám. Ako ste povedali, pán minister, existuje politická vôľa v Európskom parlamente, komisia myslím, už dobre vypracovala tento návrh smernice. Predloží ho čím skôr. A ja sa chcem poďakovať parlamentu za to, že poskytol akúkoľvek podporu, ale prišiel aj s konkrétnymi zaujímavými návrhmi. To sme mali možnosť vypočuť si aj počas tejto rozpravy. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým rečníkom Takže naozaj Európsky parlament zohráva vynimočnú úlohu v boji proti tejto veľkej pliage. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem, pán minister, ďakujem aj dvom e, spravodajkyňam, rečníkom, zamestnancom, tlmočníkom. Končíme. Rozpravu hlasovať sa bude 1. februára. Dobrú noc.